Snažím sa začať. Vážení kolegovia, mohli by sme, prosím vás, začať s hlasovaním, pretože veľmi dobre viem, že členovia majú aj iné zasadnutia, na ktoré musia ísť. Takže teraz dám v prvom rade slovo pán, pani Verňu, aby nám objasnila kompromisný návrh a potom môžeme začať hlasovať. Ďakujem, pani predsednička. Mám dva... Mám nejaké body. Od minulého týždňa boli nejaké e, zmeny, pre všetkým, čo sa týka modalit prezentácie v článku 10 EPP. E, tam sme sa dohodli, že to bude 1,2 mm až 2,5 mm pri väčších veľkostiach. V článku 34 tam ide o etikety pri e, potravinách, tam sme sa, na tom sme sa nemohli dohodnúť. A princípy a niekedy máme určité princípy a niekedy to nemôžeme vyriešiť uspokojivo. Máme kompromis EPP s tým, že budeme mať grafickú prezentáciu, harmonizovanú prezentáciu na základe komitológie pre všetky európske krajiny s týmito možnosťami, ale pre niektoré krajiny budeme mať ešte národnú schému ako dotatok, pokiaľ sa im nepodarí prekročiť brzdy pre voľný, voľný pohyb tovaru. Základná informácia je, že energia, tuky, glucidy a sol by mali byť označené vpredu na obale, aby sme dospeli k pôvodnému pozmeňovaciemu návrhu v mojej správe. Čo sa týka článku 29, teda, že energie, cukor, energia, cukor, e glukóza, saturované toky, vlákniny, proteíny. Toto označovanie je povinné. A takisto sme nedospeli k dohode o umiestnenie týchto informácií. Všetko by však malo byť na jednom mieste. Máme 9 kompromisných návrhov z EPP alebo z ALDE čo zjednodušuje hlasovací zoznam a umožňuje zachovať dôležité body v texte a pokryť celý rád pozmievacích návrhov zrušením textov komisie, tak ako to navrhoval pán Karas. Navrhovateľ predložil vyváženú správu, ktorá zaišťuje ochranu spotrebiteľa, to je veľmi dôležité, a sú tu zohľadnené niektoré problematické body pre výrobcov. Je tu výnimka pre alkoholické produkty a minimálna veľkosť. To je to, čo by malo byť rozumné. Ja chcem pripomenúť ešte kompromisy, e, ktoré, ku ktorým sa rozpelo v minulom týždni. To je článok 8 v zodpovednosti. Tam sme nemali problémy ale museli sme hlasovať proti návrhu pána Karasa, potom povinné informácie, tu bol návrh Kristel, pridať tam možnosť zrušenia, modifikovania týchto informácií komitológiou. V ďalšom článku sme oslobodili všetky alkoholické produkty na 3 roky, vrátanie vína destilátov. Čo sa týka 32, tu sú určité možnosti porcií, tieto sa vyriešili, to sa týkalo tých 100 gramov, potom článok 41 pre ne e, zabalené tovary, tu sme mali zoznam prísad, alergénov a podmienky skladovania, takisto krajinu pôvodu, kde sa mala uvádzať e, táto sa mala takisto uvádzať pre e, spotrebiteľa, ale modely tých komunikácií sú trochu zjemnené. Teraz hovorím stále o tom balenom tovare. Č- potom e, sme e, mali pozmeňovacie návrhy pána Čiviho, tie sme prijali všetky. Uh, Um, na, vo všeobecnosti si myslím, že všetci sme sa pokúšali vyvinúť dostatočné úsilie, tak aby bola posilnená ochrana spotrebiteľa a takisto, aby tam bola príslušná osveta. Takže môžeme... Pán Harber, v prvom rade veľmi stručne chcel by som sa ospravedlňovať za Chrisieho Harisa, nášho tieňového spravodajcu, ale musím povedať, že sme vynikajúco spolupracovali s pani Verňu a naozaj podporujeme všetky tieto návrhy v poriadku, takže by to malo byť relatívne hladké, takže budeme postupovať článok 1, 48 pána Karasa, kto je za? Pani Verňo. Len by som chcela objasniť tento bod, chcela by som sa poďakovať za pomoc asistentom a sekretariátu, pretože naozaj nám pomohli pri tomto kompromisnom návrhu, takže to si veľmi ceníme. Budem sa nesnažiť bežať príliš rýchlo, lebo viem, že niektorí z vás sa na to stiažujú. Takže 48. pán Karas, kto je prosím za, kto je proti, kto, zami, kto sa zdržal hlasovania, 49. Takisto zamietnutá 50. Kto je za? Musíme počkať, musíme si to prepočítať. Takže elektronicky si to skontrolujeme. Takže kto je za? Kto je proti? A kto sa zdržal hlasovania? Prosím, vložili ste všetci svoju hlasovaciu kartu do prístroja? Každý má so sebou hlasovaciu kartu? Takže uzavriem za chvíľku hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 23 hlasov za, 18 proti, takže to je prijaté. Článok 2, eh, odsek 2, eh, definície pán Karas, kto je za? Nie je to to isté, liberáli nehlasujú. Takže kartou znovu, hej, aby sme videli, ako to vlastne vyzerá, aký to má dopad. Uzatváram hlasovanie. Takže 16 za, 26 proti, zamietame 52D, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovanie zamietnuté? 53. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovanie zamietnuté? 54. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovanie zamietnutý. 55. Nebudeme o nej hlasovať. 56. a 57. spoločne. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovanie zamietnuté? 58. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovanie zamietnuté. 59. Kto je za? proti, zdržal sa hlasovania zamietnutá 60 D, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnuté 61, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnuté 62, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania prijatý 63, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatá 64 ako návrh, kto je zna, za, jasne prijatá, 65 kto je za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutá. 66 kto je za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutá. 67 kto je za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutá. 68 za, proti, takisto je zamietnutá. Veľmi jasne, 69 kto je za, proti, kto sa zdržal hlasovania zamietnutá prijatá tie, tento návrh. Prejdeme na článok 4, 70, kto je za, proti, príraz a zamietnutý. 71 72, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. Teraz prejdeme na 73, je to tak? Sedemdesiat tri, kompromisný. 70 bola zamietnutá. No, Áno, dobre, v poriadku, takže 72, kto je za? Áno, tak to som si aj ja myslela, že bola za, bol ten návrh zamietnutý. Takže teraz budeme o čom hlasovať. 72, 72, kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania? Zamietnutý. 73, 73, o nej musíme hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania zamietnutý. Kompromisný návrh 1. Kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. Teraz prejdeme na kompromisný návrh číslo 2. Kto je za? Proti, zdržal sa hlasovania prijatý. Prechádzame pod teraz na článok 10. 90 a 89, jedinička, kto je za, proti. Niektorí ľudia nedvíhajú. Čiže 90 jednička, kto je prosím za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania prijatý. Článok eh, 1291, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. Teraz prejdeme na, je to prijaté, takže prejdeme na 92, 96, potom prejdeme na kompromisný návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovanie jasne prijatý. Potom prejdeme na 107, článok 16. Článok 16, 107, kto je za? To je 107D, kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania jasne zamietnutý. Prechádzame na 108, pána Hidden Harrisa, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutý. 109, kto je za, proti, zdržal sa hlasovanie, takisto je zamietnutý. Článok 17, 110 pána Karasa, kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania zamietnutý. 111, kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania takisto zamietnutý. A návrh pani Verňu, kto je za? Proti? Takže tento je prijatý. Takže teraz prejdeme na 112 a 113, článok 18, kto je za, proti, prijatý. 113, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, zamietnutý. Kompromisný návrh 4, kto je za? Proti, zdržal sa hlasovanie jasne je prijatý. Teraz prejdeme na článok 21, pán Karas 120, kto je za, proti, zdržal sa hlasovanie zamietnutý, 121, kto je za, proti, zdržal sa hlasovanie zamietnutý. Článok 22, 122, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý článok 123, 123, pozmeníte návrh pána Karasa, kto je za, proti, je zamietnutý, 124, článok 24, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý, článok 25, 126, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutý, článok 29, kompromisný návrh 5, kto je za, proti, zdržali sa hlasovanie jasne prijatý, potom prechádzame na 127. Nie, prepačte. 152. Článok 30. Znovu, ten pán Karas bol naozaj veľmi zanepráznený. Kto je, prosím, za 152? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Jasne to zamietnuté. Článok 31, 153, pani Šaldemos, kto je za, proti, zdržal sa hlasovanie aj prijatý. Potom prejdeme na 19, ak sa nemýlim, je to tak? 19 od pani Verňov, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutý. 155 od pani Šaldemos, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 156 odpadáva a potom prechádzame na 20 od pani Verňo, kto je za, proti, kto sa zdržal hlasovania, zamietnutý. Zamietnutý kompromisný návrh číslo 6, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. Takže prejdeme na článok 33. Znovu pán Karas, 163, kto je za? proti, zdržal sa hlasovania zamietnutý. Článok 34, 165, kto je za, proti, zdržal sa hlasovanie takisto zamietnutý. Takže prejdeme na 22. Pani Verňo, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutý. 164. Pana Švába, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania takisto zamietnutý. Teraz prejdeme na 166. Pani Šaldemovs, kto je za, kto je za, prosím vás, budete takí láskaví, zodvihnite ruky. Takže elektronicky si to skontrolujeme. 166 pani Šaldemous. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Takže je to zamietnuté pomer hlasa 21 k 21. Je mi veľmi ľúto, s týmto som vám nemohla pomôcť, takže teraz je to podmenitý návrh uh, pána Harry Harrisa 167 prijatá. Áno, bolo to zamietnuté, takže v tom prípade sme o tom mali hlasovať. Takže 168, prosím, kto je za? Prijatý kompromisný návrh 7, kto je za? To nemám na tom zozname, o čom hovoríte. Dobre, takže tak prvá časť dole až po ide o odseky 2 až 6. Druhá časť to je odsek 5. Znovu je pri to prijaté. Takže celý tento pozmeňujúci návrh je prijatý. Teraz prejdeme na kompromisný návrh. ...174, eh, článok 35, 174, 174, 175, 179, budeme o tom hlasovať spoločne, kto je za zamietnuté. 27. pani Berňo, kto je za? Proti, zdržal sa hlasovanie, takisto je zamietnutý. 180. kto je za? Proti, zdržali sa hlasovanie, zamietnutý. Potom pozmenujúci návrh 174, 175, 179, kto je za? Zdržal sa hlasovanie zamietnutý. 181. pana Hidna Harrisa, kto je za, proti. Zdržal hlasovania prijatý. 174 až 175, kto je za, proti, je to zamietnuté. Budeme si to kontrolovať elektronicky, takže si to elektronicky skontrolujeme. Myslím si, že to bolo dosť jasné, niektorí ľudia ale nehlasovali. Takže 174 a 175. 174 a 175, pán Karas a pani Hanzlík. Rejected, Celkom jasne to bolo zamietnuté. Takže 182, pani Šaldemous, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania prijatá. 183, pana Heaton Harrisa, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 184, pana Karasa, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutý. 185 a 186, kto je za, proti, je prijatý 185 a 186 k článku 38. Áno, to sú iné časti. Kto je za, proti, je to prijaté. Prijaté. To znamená, že 187 odpadáva. 39, 185, 186. Kto je za, proti, je to prijaté. Článok 40, 185 a 186. Kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijaté. Takže teraz prejdeme na kompromisný návrh 9 k článku 41, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijaté. Článok 42 a 43, kto je za, proti, články 44 a 47, 75 a 76, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania prijaté. Článok 53, 197 pána Karasa, kto je za, proti, Zdržali sa hlasovanie zamietnuté. 198. Kto je za? Proti. Zdržali sa hlasovania prijaté. 199. A teraz prechádzame na prílohy. 199 pána Karasa zamietnutá, 200 pani Weisgerber, kto je za, proti, zamietnutý. 199 pána Karasa, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutý. 201, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. Teraz prejdeme na 199, čas 3. Je to tak? 199, čas 3. Áno. To je vlastne dodatok od pána Karasa. Kto je za proti? Zamietnutý. 202, pani Weisgerber. Kto je za proti? Zdržal sa hlasovania prijatý. Prijatý, takže prejdeme tam máme tu 199, to je zase dodatok, kto je za, proti, zdržal sa hlasovanie, je to jasne zamietnuté. A teraz príloha 2. Takže 203, 204, 205, 206, kto je za? 206 prijatá. A teraz prejdeme na prílohu 3. Pán Karas, 207, kto je za, proti, zamietnuté 207 pána Karasa kto je za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutý, 29 pani Verňo, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý, 208 pani Šaldemos, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý, kompromisný návrh 10, oddelené hlasovanie číslo 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. A teraz budeme hlasovať o žuvačkách, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Je to prijaté. To je v poriadku, takže kompromisný návrh 10 je prijatý, takže teraz prejdeme na prílohu 5, je to tak? 220 pána Karasa, kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania zamietnutý. 220 jednička pána Karasa, kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania zamietnutý. 30 pani Verňov, kto je za? proti, zdržal sa hlasovania prijatý. Príloha 6, 222 pána Karasa, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 31 pani Verňo, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania takisto prijatý. 223, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 224, kto je za, proti. Takže elektronicky si to skontrolujeme. 224. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Okay, 17 and 26 again. Some... Takže 17 a 26 proti. A pre mňa je to ťažké to odtiaľ to rátať, keď nezvihnete dostatočne ruky. 225, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, zamietnutý. 226 a 227 spoločne, kto je za, proti, prijaté jasne. Príloha 9, 228 pana Karasa, kto je za, proti, zamietnutý. 32 pani Verňu, kto je za, proti, zdržal sa. No, skontrolujeme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. 20 za, 22 proti, to znamená, že je to zamietnuté. To bola 32. Teraz sme na prílohe 11, 229, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania. 229, skontrolujeme si to. 229. Uh, Takže je to prijaté 24 hlasmi proti 19 hlasom. 230 pána Karasa, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, takisto prijaté. 231, 232, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijaté sú tieto návrhy. 233 a teraz sme pri prílohe 12 a 234, príloha 13, 236, 235, kto je za, 235, druhá časť pána Karasa, kto je za, proti. Zamietnutý je tento návrh. 237. pána Karasa, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 238. preto odpadáva. A prejdeme k úvodným ustanoveniam. 33. pána Hit Nairisa, kto je za, proti, prijata. Číslo 1. pani Verňo, kto je za, proti, zdržali. Toto by som si chcela skontrolovať. Otváram hlasovanie. Takže je to 20 za a 23 proti, takže je to skutočne zamietnuté. 34 pána Hitton Harrisa, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijaté. 35 pána Hitton Harrisa, kto je za, proti, prijaté. 36 kto je za, proti, prijatý. 37 kto je za, proti, zdržal sa hlasovanie zamietnutý, 38, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. Takže teraz 39 a 40 o tom nebudeme hlasovať, a 41, kto je za, prijatý. 42, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý, 43, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý, 44, kto je za, proti, toto by som si chcela skontrolovať. 44 skontrolujeme elektronicky. 44. Uzatváram hlasovanie. 23 za, 20 proti, takže je to prijaté 45 od pani Šaldemoze. Zamietnutý 46, to je za, proti, zdržalo sa hlasovanie prijatý. 47. Kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. A teraz konečné hlasovanie o texte ako s takom. Elektronicky si to urobíme. Otváram hlasovanie. Very good, unanimous. So. Výborné. Takže 43 hlasov za, jednomyselne je to prijaté. Gratulujeme vám, vynikajúci kus práce ste odviedli. Pani Neris. Ďalšiu vec, ktorú mám na zozname, je e, správa pani Šaldemous. To mám na zozname, pokiaľ ide o zoznam hlasovania. Yeah, there they are. It's construction products, so it must be behind that.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 So I'll put that there that. Okay, has everybody got a... Has everyone got... Dobre, takže máte to z vaše hlasovacie oznamy? Áno? Takže teraz budeme hlasovať o správe pani Šaldemoze. Dáme slovo najprv spravodajkyni? A, takže pani Šaldemoze, nech sa páči. Tak for det, fru Ďakujem pekne, pani predsednička keď sme sa začali zaoberať e, týmto, touto správou, kde išlo teda o hazardné hry na internete, tak vtedy som povedal na úvod, že bude to veľmi zložité nájsť dobré riešenia. A konec koncov sa ukázalo, že to bolo aj pravdou. Bolo to skutočne pomerne zložité, boli tu veľmi rozdielne stanoviská o tom, čo by sa malo udiať v tejto oblasti, ale som veľmi rada, že vôbec sme mali túto možnosť diskutovať o tejto téme. Podľa mňa je dôležité, aby sme sa zaoberali hazardnými hrami na internete. A ak sa schváli moja línia, myslím si, že tá správa bude veľmi vyvážená. Chcem sa poďakovať všetkým kolegyňam a kolegom. A napriek tomu, že to bola zložitá téma, sa nám podarilo dobre spolupracovať. Ďakujem pekne. Dobre, takže ešte pán Harbour. Uh, well, first Chcem poďakovať pani Schaldemose za veľmi otvorenú diskusiu, ale ako povedala, bolo to veľmi zložité dosiahnuť zhodu. Ja si myslím, že ten zmysel e, tej zhody sa netýka len tak politiky, lebo situácia v jednotlivých členských štátoch je rozdielna. A čo sa týka našich poslancov, tak my sme si nevytvorili jednotnú líniu našej skupiny a sme sa rozhodli, že najlepšie bude to, aby sme ponúkli určitý menšinový názor, ktorý podpíšu viacerí poslanci a bude tam aj minimálne jeden poslanec za ALDE, takže nebude iba stanovisko EPP. Naše úvahy sú, idú tým smerom, že táto správa nie je dostatočne vyvážená, lebo musíme si uvedomiť, že aká bola vlastne úloha výboru, že by sa mali špecificky pozrieť na integritu tejto témy. My si myslíme, že tie princípy vnútorného trhu nie sú dostatočne zohľadené pri niektorých pozmeňujúcich návrhoch. A my akceptujeme samozrejme to, že čo sa týka internetu sú tam veľmi veľké výzvy a nie som si istý, že je to tam odzrkadlené. Ale rešpektujeme samozrejme tú prácu, ktorá bola odvedená. Takže bude tu tak, aj takýto menšinový názor. A to znamená, že sú tam dva, pozmaň, e, dva hlasovacie zoznamy, kde bude e, skupina ako veľká skupina a potom bude už istá skupina, ktorá podporuje aj stanovisko pani Šaldemose. My toto predložíme oddelenie a budeme sa zamýšľať nad tým, že by sme na plenárku predložili alternatívny text, ktorý bol podľa nás vyváženejší. Ale samozrejme podporujem viaceré kompromisy a cením si aj tú prácu, ktorú robila pani Šaldemose. Podľa mňa toto bolo veľmi dôležité pre náš výbor. No, Vidím, že viacerí kolegovia sa chcú vyjadriť. Nechcem to nejako otvárať veľmi diskusiu, ale slovom pani Gebhardt. No, ja nechcem začínať žiadnu obsahovú diskusiu, pretože tá sa konala včera, ale musím povedať, že moja frakcia, moja politická skupina má jednotnú pozíciu, čo je veľmi dobré a my v plnej miere podporujeme to, čo pani Šaldemoze urobila. A samozrejme ja rešpektujem, že existujú aj iné názory, ale musím znova uh, odporovať jednej námietky, o ktorej hovoril Malcolm. Nie je to nevyvážený, ale práve veľmi vyvážená správa, e, ktorú pani Šaldemoze vypracovala a ja sa jej chcem za to skutočne poďakovať a ona vlastne mm, sa aj podarilo e, dať pod jednu strechu najrôznejších ľudí z rôznych politických frakcií a myslím si, že tu musím e, e, sa skloniť pred tou prácou, ktorú odviedla. Pán Ribera Castro, pán Tubon. Pani predsednička, Ďakujem vám za udelenie slova. Ja som sa nezúčastnil na diskusii, ale ja e, budem následovať líniu pani, e, pána Köllera a pani Spravdajky. Myslím si, že tu máme veľmi vyvážené stanovisko a ja tu zastupujem portugalský názor a pokiaľ Ide o našu politiku na internetových hazardných hrách. Tu máme veľmi jednoznačné stanovisko. My neakceptujeme, aby sme tu dostali niečo, čo by mohlo vytvárať problémy s vnútorným trhom, aby tá politika nebola vyvážená. To neakceptujeme. Máme dlhú prax, ktorá je určite veľmi zaujímavá v celej Európskej eh, únii. Pán Tumo. Ďakujem. Na koni je prítomná naša pani Korhola, ktorá je našou tieňovou spravodajkňou, tak ju chcem zastúpiť. A ja takisto zastupujem a vlastne hlasovací zoznam e, väčšiny našej frakcie. My sme hovorili o tom, že e, musím povedať, že my sme s pani Šaldemoze veľmi dobre spolupracovali za posledné týždne. Ďakujem. Okay. It's not Okay, that's fine. Okay. No, but only just been told that we can get notification. I okay. Okay, that's fine. Okay, sorry, I'm just, uh, just a, a technical issue that's... Really... Dobre, iba technická záležitosť, ktorú sme riešili. Môžem iba informovať e, tých poslancov, ktorí nie sú členmi politických skupín, že hlasovanie bude prebiehať tak, aby hlasovali iba tí, ktorí sú na to oprávnení. To znamená, že to znamená, že podľa pravidel to tak, že tí, ktorí nie sú členmi nášho výboru, musia dopredu oznámiť, že sa chcú zúčastniť. Ale ak by ostatní súhlasili, tak môžeme hlasovať. Dobre, takže môžete hlasovať, není problém. Takže môžeme hlasovať. Pán Harber nám poskytol isté informácie. A prepačte, som vás nevidel, Či by som chcel povedať, že je tu viac portugalských poslancov v, v tejto miestnosti a ja prezentujem najväčšiu stranu Portugalsku. Takže iba chcem povedať toto kolegovi Riberovi Castrovi. To znamená, že toto je aj pre nás dôležitá téma, však uvidíme, ako to dopadne. Dobre, pán Harbour, vy ste to mali ten návrh, aby sme hlasovali hlasovacími kartami, alebo nie? keďže ste spomínali, že poďte hlasovať dvomi spôsobmi, spô, dvomi rozdielnými spôsobmi, tak ako budeme postupovať? No, dobre, vyskúšame. Uvidíme, ako to bude prebiehať. Takže začneme. A máme tu citácia 2. Dobre, takže úvodno staneme A. Za. To je pozmeňujúci návrh 4. No, tá prvá vec je, sa bude považovať za schválené, sa schváli pozmeňujúci návrh 3, takže k tomu sa vrátime neskôr, takže to som vám mala vysvetliť. Dobre, takže pozmeňovák 4 za, proti. Nie je to veľmi jasné, overme si to elektronicky. Okay. The vote is closed. Čím hlasovanie? 28 za, 13 proti, takže to je jasné. Ale musíte skutočne výrazne zdvíhať luky, aby som to videla. Viem, že ste už unavení, ale ak zdvihnete ruku dostatočne, pôjde to rýchlejšie. Peťka za, proti, zdržali sa zamietnuté. To bolo to jasné. Úvodné ustanovenie B, kompromis 1 za, proti, Zažali sa jasne schválne. Takže jednotka, dvojka, trojka je schválená, lebo sme toto zamietli. Teraz 12. Áno, zamietnuté. 12. Takže 12. za. Dobre, overme si to. Takže overme si 12. Takže môžeme ukončiť hlasovanie? 26 za, 15 proti, takže jasne schválené. A teraz postupujeme k 14. Za, proti, zdržali sa schválené. 15. Za, proti. No, ťažko teraz povedať. Overme z toho radšej. just, I, I'm too many now, though. No, no, because that controls. Okay. Dobre, no to výsledky je 32 za 11 proti, takže jasne schválené. Úvodnú stanovíme D, 16 za. Proti. Myslím, že je to schválené. Dobre. 18, 19, 20 to odpadá. Dobre, takže teraz 21. Kto je za? Proti? Zreli sa, zamietnuté. 24. Za? Proti? Zreli sa, schválne. Kompromis 2. Za? Proti? Zdrželi sa, schválne. Teraz 29.30 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz návrh pána Harbora 31 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 27 Šaldemóze za, proti, zdržali sa tiež zamietnuté niektorí ľudia nedostatočne zvyhajú svoje ruky a tým pádom to neviem posúdiť. Chcete to overiť? Dobre, máme tu výsledky 26 za 16, 15 e, proti. No aj keď musím povedať, že z mojej pozície tak nevyzeralo, takže prosím vás, výrazne zdvíhajte ruky. 32 za, Proti? Zdrželi sa? Schválne? Zamietnuté. Dobre, 34. Za. Proti, Zdrželi sa jasne schválne. 33 nie, teraz 35 za. Proti, Zdrželi sa jasne zamietnuté. Dobre, 36 za proti, Zdrželi sa, schválne. Kompromis 3 za. Aha, tu máme hlasovanie po častiach. Takže tu ide o Highlights Services, o tú časť. A potom and the Consumer Results. Takže prvá časť to je za. Proti, Zdrželi sa, schválne. Proti. Nie, pardon, druhá časť. Kto je za druhú časť? Myslím, že toto je schválne proti. Zdržali sa? Áno, aj toto sme schválili. Radšej to verme. 25 Áno, 25 za, 18 proti, takže schválené. Dobre, teraz tu máme 47. Čo je odsek 1, kto je za? Aha, tu máme zase hlasovanie po častiach. Takže čas 1, čas od Stresses Approach, ktorý je za túto časť? Proti. Myslím, že to schválne. Teraz druhá časť, tu ide Emphasizes to the matter, kto je za? Proti, zdreli sa schválne. Dobre. Takže kam ideme teraz? Kompromis 4, kto je za? Proti, zdržali sa schválne. 55, odsek 2 opätovne po častiach. Takže čas 1, dvojsi až po kalčer, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Potom druhá časť, calls on to the consumers, kto je za, proti, zdržali sa, myslím, že to je zamietnuté. Takže obidve časti sme zamietli. Teraz 59, kto je za? Proti. Hovoríme to? Myslím, že to radšej hovoríme. Končím hlasovanie. Máme to výsledky 14 za, 27 proti, takže myslím, že to bolo jasne zamietnuté. Teraz 56 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz 57. Vidíme hlasovať o tom, alebo nie? Á, takže to bolo všetko spolu. Teraz kompromis 5. Dobre, kto je za? Proti, zdržali sa jasne schválne. Teraz 68. Za. No, it says five on the list. Yeah, but it's 42. But I put to vote Mr. Manders. Takže teraz hlasujeme v každom prípade tak o 68. To je za. Proti, zdržali sa jasne schválené. 69 za. Proti, zdržali sa schválené. 70, 71, to je za. Schválené. 72 za. Proti, zdržali sa zamietnuté. A radšej to verme. Takže hlasujeme 82. Zamietnuté, 18 za 24 proti, takže bolo to jasné. No a teraz ocek 5, 73 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 74, 78 za, proti, zdržali sa, tiež zamietnuté. Teraz 76 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 75, to je ako doplnenie, áno, za, proti, zdržali sa, schválne. Teraz 79, takže 79 za. Falls. 77 odpadla, takže 79, kto je za? proti. Overme to. Končím hlasovanie. Máme tu výsledky 15 za 27 proti. Zamietnuté. 80 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 6 za. Proti. Zdržali sa. Jasne schválne. Teraz kompromis 7. Za. Proti zdržali sa schválené. Teraz kompromis 8. A nie, pardon, ešte jedna vec. Ústny pozmeňujúci návrh ako doplnenie od pána Mandersa. Myslím si, že máte to tam. Calls on the commission a tak ďalej. Kto je za? Je to tedy ústny pozmeňujúci návrh pána Mandersa. Proti? Zdržali sa? Myslím si, že je to schválne. Dobre, teraz pozmeňujúci návrh pána Tubona, kde sa škrka slovo taken, ads a tak ďalej. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Chcete to overiť? Myslím, že je to schválené. Je to schválené dobre, lebo väčšina skupín hlasovala tak, hlasovala. Teraz kompromis 8, môžeme k ňom pristúpiť? Áno, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz 96, pani Šaldemoze. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 98, Šaldemose Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 9, za? proti zdržali sa schválené. Teraz 106. Hitton Harris, to je za, proti, zdržali sa jasne zamietnuté. Teraz 108 až 111 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz 107, to je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz 108, 109, 111, to je za. Proti, zdržali sa zamietnuté. 112 za. Proti, zdržali sa zamietnuté. 113 Manders za. Proti, zdržali sa schválne. 114 Mavromaty za. Proti, zdržali sa tiež schválne. Kompromis 10 za. Proti, zdržali sa schválne. Teraz 119, Angela Kass za, proti zdržali sa zamietnuté, kompromis 11 za, proti zdržali sa schválené, 122 Manders za, proti zdržali sa schválené, kompromis 12 za, proti zdržali sa schválené, Áno, kompromis 12, to sme schválili. Prepáčte, trošku som pridala. No. Teraz ocek 13, 131 Manders za, proti zdržali sa schválené, 132, kto je za, proti zdržali sa schválené, ocek 15, 134 za, proti zdržali sa zamietnuté, teraz 137 za, proti zdržali sa zamietnuté, 133 za, proti, zdržali sa schválené. 138 za, proti, zdržali sa schválené. Odsek 18, 130, 140 za, proti. Hovoríme to? No a radšej to varme, 139, 140. Má to výsledky 15 za, 25 proti, jasne zamietnuté. 141 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 142 Šaldemóze, za, proti, zdržali sa schválne. 143 Korhola za, proti. No, ako to dopadlo? Hmm, rač, môžeme to radšej overiť? Radšej to overme. Máme tu výsledky 26 za 15 proti. Takže je to jasné. 144 Rojtová za, proti, zdržali sa, zametnuté. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, schválne. Teraz 147 za, proti, zdržali sa schválne. 148 Angelakas, to je doplnenie za, proti, zdržali sa zamietnuté. 149 Manders za, proti, zdržali sa schválené. A teraz záverečné hlasovanie a hlasujeme elektronicky. Dobre, takže máme tu výsledky. 32 za, 10 proti, nikto sa nezdržal. Takže gratulujem pani Šaldemoze. Yes, did you want to say something now, Malcolm? Uh, Chceli ste niečo povedať, pokiaľ ide túto menšinovú správu, tá bude k dispozícii na podpis. Myslím si, že máme dosť značný počet takýchto ľudí, ktorí to chcú podpísať. Tak ako som povedal, um, pokiaľ ide o správu pani Šaldemoze, ide tam vlastne o rovnováhu, ktorá by mala byť v tejto správe a v nadväznosti na uh, politiku, na, jednak na úrovni uh, členských štátov a jednak na úrovni Európskeho spoločenstva. Ja som chcela len pogratulovať Kristel k eh, tejto skutočne vynikajúcej spolupráci. Ja si naozaj myslím, že by sme si mali predstaviť, že aký bude vlastne výsledok tohto všetkého, pretože ja nemôžem povedať eh, na základe tohto hlasovania, že čo sa potom vlastne stane. Takže ja si chcem eh, samozrejme vyhradiť tú možnosť hlasovať, na plenárke a takisto pokiaľ ide o menšinové uznesenie, to by malo brať do úvahy aj dnešné hlasovanie. Ja si myslím, že odpovedou na toto bude také, že technickú verziu pošleme a môžete si potom ešte skontrolovať, aké je vaše stanovisko v nadväznosti na finálne hlasovanie. Pán Manders, chcel by som pogratulovať Kristal, ale takisto by som chcel pogratulovať tomuto výboru, pretože viete, keď dáte na program kontroverzný predmet, tak potom vidíte rôzne názory, rôzne stanoviská. Práve preto sme tu, takže som spokojný s tým výsledkom, ale som veľmi spokojný s tým, že sme e, konečne mali na programe aj kontroverzný e, predmet. E. Ďakujem pekne, chcem poďakovať Kristel za výbornú prácu a ten konečný výsledok, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť pri takejto spornej téme, naznačuje to, ako vyvážená je celá tá správa. A to som tu chcel ešte raz dôrazniť, a to je protiklade k tomu, čo hovorí Malcolm. Podľa mňa je to veľmi vyvážená správa a myslím si, že bola veľmi dobre vypracovaná. Ďakujem pekne. Ribiera Castro, teraz budeme mať veľmi veľkú diskusiu v nadväznosti na hazardné hry. Pokračujte. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som sa chcela len vrátiť ešte k týmto poznámkám a chcel by som povedať, že toto bolo skutočne veľmi vyvážený názor. Samozrejme, že sú tam isté zmeny, pokiaľ ide o menšinové hlasovanie a ja sa pripájam k väčšinovému stanovisku. Ďakujem vám. Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že je užitočné takto si stručne vymeniť názory, pokiaľ ide o e, tieto záležitosti. Takže prejdeme na ďalší bod nášho programu. E, budeme hlasovať o ochrane spotrebiteľov, najmä v neplnoletých osôb, s ohľadom na využívanie videohier. Je to vaša správa, pán Menders. Chcete k tomu ešte niečo povedať? Veľmi stručne chcem sa len poďakovať všetkým, ktorí podporili túto správu a ja si naozaj myslím, že sme našli kompromisný text, pokiaľ išlo o všetko. Najdôležitejšie je, že nechceme mať extra legislatívu, chceme mať dostatok informácií a chceme chrániť maloleté osoby. A to je vlastne cieľom a dúfam, že táto správa tento cieľ dosiahla. Chcela by som požiadať, pokiaľ niekto odchádza, keby ste s diskusiou nezačínali teraz v miestnosti, ale tú diskusiu si láskavo nechali na eh, chodby mimo túto miestnosť. Takže poďme. Takže eh, podmenujúci návrh Libek prijatý, pozmenujúci návrh k výboru pre kultúru prijatý a pozmeňujúci návrh číslo 1 pani Macoka, kto je za, proti, zamietnutý pozmenujúci návrh 2, zamietnutý pozmenujúci návrh 2 pána Angela Kesa eh, prijatý Štyrka z výboru kultúry, zamietnutý kompromisný návrh 1, kto je za, proti, prijatý. Sedmička pani Macuka, kto je za, proti, zamietnutý. Teraz prejdeme na ústny pozmeňujúci návrh pana Mentersa, kto je za, prijatý. Prejdeme na sedmičku zo strany výboru pre kultúru. Prepačte, idem veľmi rýchlo. Sedmička zo strany kultúry, kto je za, proti, prijatý, kultúra šestka, kto je za, proti, prijatý, kultúra osmička, kto je dodatok, prijatý, kultúra jedenáctka, kto je za, prijatý, libe, nebudeme o tom hlasovať, kultúra 5, nebudeme hlasovať, kultúra osmička, 6, 2, kto je za, proti, prijatý, Pozmeňujúci návrh Libe 5, prebačte, nie. Osmička pána Angela Kiso. Kto je za? Libe 5. Kto je za? Proti? Zamietnutý? Libe 3. O tom sa nehlasuje, pretože to pokrýva osmička, štyrka. Kto je za? Peťka, e, e, proti a tak ďalej. Deviatka pána Angela Kesa, e, kto je za, proti, prijatý. E, Líbe 13 a 5 sa nebude o tom hlasovať. Kultúra 12. Tam hlasujeme, je to oddelené hlasovanie? Nie. Kto je za, proti, zamietnutý tento návrh, prejdeme na... Je to zamietnuté, na Libe 12. Kto je za, proti, prijatý. Libe 8 kto je za, proti, zamietnutý. Kultúra 14, kto je za, proti, prijatý. Desiatka od pani Macuka. Tento návrh je prijatý. Kompromisný návrh 2, kto je za, je prijatý. Prejdeme na kultúru 10, kto je za, zamietnutý. líbe 6, kto je za, proti, zdržali sa hlasovania prijatý. líbe 15, kto je za, proti, prijatý, Líbe 14, kto je za, proti, zamietnutý. 13. Kto je? Nie. Pán Angelakes. 13. Kto je za? Proti. Zdržal sa hlasovania prijatý. 14. Kto je za? Proti. Zdržal sa hlasovania prijatý. Kultúra 15. Kto je za? Proti. Zdržal sa hlasovania prijatý. Líbe 10. Kto je za? Proti. Zdržal sa hlasovania zamietnutý. Líbe 11. Kto je za? Proti. Zdržal sa hlasovania prijatý. A teraz úvodné ustanovenia FK, kultúra A, kto je za, prijatý. A teraz uh, citácie, kultúra. Citácia číslo 1, kto je za. Citácia uh, zo strany výboru pre kultúru, jednička, kto je za. Nie. Neprijali sme ča- čas 1, takže tým pádom to odpadáva. A teraz konečné hlasovanie urobíme si to elektronicky, uvidíme, že koľko práce nám tým pádom ešte zostáva. Takže máme tu 36 ľudí, ktorí hlasujú. 35 za, nikto proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Gratulujeme vám, pán Menders, vynikajúci kus práce. 35 people here, or is it all quite clear? Yes. Yes. Ano. Mohla by som... A tak mohli by, mohla by som, aby sa potom pri e, závere neurobila nejaká, nejaká e, na strane 10 bol preklep. Ja chcem poprosiť, aby naši kolegovia pozerali na nás, na Katrin a na mňa. My vám ukážeme, ako máte hlasovať. Dobre? Okay. Uh, Neres, Chcete nejaké prípomienky? Áno, ďakujem vám za slovo, pani predsednička. Chcela by som sa len poďakovať každému, kto spolupracoval na e, tejto téme pani Fortu, pani sekretariátu ďakujeme a asistentom a tak ďalej, pretože je pravdou, že táto smernica v nadväznosti na reguláciu, to nie je ľahká záležitosť, to nie je ľahká úloha, ale naozaj sme konzultovali všetkých eh, expertov, aby sme naozaj predkladali minimálne kompromisné návrhy a aby sme naozaj zachovali patričnú rovnováhu tohto textu. Vedeli sme veľmi dobre, že to nebude ľahká práca, ale bola to výzva, s ktorou sme sa dokázali vysporiadať. Takže, vážení kolegovia, veľmi stručné e, pripomienky, prosím. Len jednu vetu, ja by som sa chcela poďakovať pani Meri aj spolupracovníkov, pretože som si myslím, že vytvorila skutočne veľmi dobrú, dobrý základ. Ďakujem, pani Na začiatku musím povedať, že táto legislatíva bola v rukách žien, čo je nezvyklé pre tento náročný sektor, ako je stavebný sektor. E, na začiatku bola pozícia rozdielna a bola veľmi odlišná. Čiže kompromisné návrhy nám umožnili spojiť sa e, samozrejme nie je všetko také ideálne ako som si to predstavovala ale nakoniec tie kompromisné návrhy prinášajú možno taký spoločný pohľad e, výboru. Ďakujem pekne za spoluprácu. let's, let's v poriadku, takže budeme pokračovať článok 1. Budeme o tom spoločne hlasovať. Takže poďme. Kompromisný návrh 15, kto je za, proti, e, prijatý. Prejdeme na sedmičku, kto je za, proti, zdržal hlasovania prijatý. Potom prejdeme na kompromisný návrh 2, článok 2, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. Kompromisný návrh nie. 109, 109 zamietnutý, myslím, pozmenujúci návrh 87, kto je za, proti, prijatý. 88 bol stiahnutý, 89 bol stiahnutý, ITRE 5 hlasujeme zamietnutý. Kompromisný návrh 8, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 91. Pani Pleštinská, rozdelené hlasovanie, prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatá. A druhá časť, za, proti, zdržal sa hlasovanie, zamietnutá, myslím. Myslím, že už ste všetci unavení. Môžeme si to skontrolovať. Dobre, takže druhá časť. Pozmenujúci návrh 91. Mhm. Takže 12 za, 26 proti, je to jasne zamietnuté. Pokiaľ ide o ITRE, ITRE 7, budeme o tom hlasovať za, proti, zdržala sa hlasovanie zamietnuté. 92 od pani Neris, kto je za, proti, zdržala sa hlasovania prijatý. 9, teraz 94 o tej nehlasujem, 93 bola sa vtiahnutá. 95 celá skupina. Víc, eh, Bri, Fortu a tak ďalej. 99 prijatá, 6 kto je za, proti, prijaté, kompromisný návrh 13, kto je za, proti, takisto prijatý. Takže potom prejdeme na 112. Je to tak? Už sme odsúhlasili tu 87, je to takmer identické, ale môžeme si to potom, hádam, skontrolovať. Takže hlasujme a potom si to skontrolujeme. Takže 112, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 103 bola stiahnutá. 113, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatá. 104 pani Hanzlikovej hlasujeme, kto je za, proti, I 3 9, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijaté. 105 pani Hanzlikovej. Kto je za, kto je proti? Môžeme si to skontrolovať. 105. Uh, oh Takže 13 za, 25 proti. Pani Pleštinská 106, kto je za, proti, prijatý. 107 pán Karas, kto je za, proti, Strežal sa hlasovanie zamietnutý. I 11, kto je za. Proti. Prijatý. Chcete, aby sme si to skontrolovali? Dobre. Takže 18 eh, za 19 proti, bolo to tým pádom zamietnuté. 108 spolu s ITRE 8, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. Kompromisný návrh 3, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. Potom prejdeme na kompromisný návrh 4, článok 5, je to niekoľko stran potom, kto je za, proti, prijaté. Všetky tieto podmenujúce návrhy potom padajú. Prejdeme na kompromisný návrh 12 k článku 6. Kto je za, proti, takisto je to prijaté. Potom prejdeme na 25 k článku 7. Používanie označovania CE. Kto je za, proti? držal sa hlasovanie. Skontrolujeme si to, tak si to skontrolujme. Close. 21 in favor, 17 again, so it was a... 21 za, 17 proti, prijaté. Takže 168, 169, 170 prijatý. 167. O tom nebudeme hlasovať. 26. Pani Neris, kto je za? Myslím. Kto je proti? Toto si takisto skontrolujeme elektronicky. Takže 21 za, 17 proti, je to prijaté. Prejdeme na ITRE 17, myslím, áno. Kto je za? ITRE 17. Kto je proti? Takže to je jasne zamietnuté. Je mi veľmi ľúto, pán Chichester. Prijala by som vám aj niečo lepšie. Takže 174 od pána Brí, kto je za, proti, takisto zamietnutý. 175 pani Hanslík, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, zamietnutý. 170 Článok 876 pána Harbora, kto je za, proti, zdržal sa hlasovanie. Toto si skontrolujeme, 176. Uzatváram hlasovanie. 18 za 20 proti, takže je to zamietnuté dvomi hlasmi. ITRE 18, kto je za, proti, zdržal sa hlasovanie, zamietnuté. 182 je stiahnutá, 180 pána Bill Newton Dana, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, myslím, že to bolo zamietnuté. Takže skontrolujeme si to, prosím. Tak ako som povedala, niekoľko ľudí nedvíha bohužiaľ ruky. Ah, it was 26 13. Takže 26 k 13 je to jasne prijaté. To znamená, že 181 padá, prechádzame na i 19. Kto je za? proti. Je to dosť nezvyklé. Toto si skontrolujeme. Myslím, že je to prijaté. Takže je to zamietnuté dvomi hlasmi, 18 za 20 proti. A teraz prejdeme na 184 pani Hanslikovej, kto je za, proti, zdržal sa hlasovanie zamietnutý. 185 pani Fortu, kto je za, proti, zdržal sa hlasovanie jasne prijaté. Kompromisný návrh 5, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. Všetky ostatné pozmeňovacie návrhy padajú. Prejdeme na 190 ku pani Fortu, kto je za, proti. Toto si skontrolujeme 190. Ja si myslím, že je rýchlejšie, keď si to skontrolujeme. 19 za, 20 proti, takže to bolo tesne zamietnuté. 191 pani Hanzlik, e, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal hlasovanie? Znovu si to skontrolujeme. Uh, 19 19 za, 20 proti, znovu je to zamietnuté. 192 pána Harbora Budeme hlasovať priamo elektronicky 192. Otváram hlasovanie. in favor, 18 za 20 proti 193, to isté hlasujme 193. 19 za 20 proti, čiže znovu to padá 194, skontrolujeme si to súčasne. Možno, že niekto predsa len uh, zmení svoj názor. Yeah, you see, but you see, close it now. Takže teraz to uzatváram. 18 za, 19 proti. O jeden hlas, bohužiaľ, nám to neprešlo. Takže pokiaľ ide o 196, tam nebudeme hlasovať. Článok 13. Eh, povinnosti distribútorov 30. pán Nenelisovej prijata. 197 pani Hanzlikovej. Kto je za? Proti? Skontrolujeme si to. you. 21 za, 17 proti, čiže je to prijaté. 190 rozmička pána Harbora, kto je za, aj toto si skontrolujeme. Ide tu naozaj o 2-3 hlasy rozdielne, takže si to radšej skontrolujme. 19 za, 20 proti, zamietnuté článok 16, harmonizované normy, 199 pani Nerisovej, kto je za. Skontrolujeme si aj toto. 199. 199. Otváram hlasovanie. 21 za, 17 proti, prijaté. Kompromisný návrh 6. Kto je za? Kto je proti? Prijatý. 207. Pána Švába. Kto je za? Toto si takisto skontrolujeme. 207. Pána Švába. oh, well, I, well, Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Ja som nehlasovala, ja som odpočítala svoj hlas. Ja teraz nehlasujem. Čiže je to 18 hlasov za 21 proti, je to zamietnuté. 209 pána Harbora Všetci sú za, v poriadku je to prijaté. Článok 17, 210 od pani Fortu, kto je za, proti, prijaté. Článok 18, 211 pani Rüle, prijaté. 214 pani Hanslikovej, kto je za. Skontrolujeme si to. Teraz nebudem hlasovať. 22 za, 16 proti, je to prijaté. A teraz prejdeme na článok 19. Pozmeňujúci návrh pana Karasa 215, kto je za, proti, jasne je zamietnutý. 3, 20, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovanie, je to zamietnuté. I 218 pani Pleštinskej, to bolo prijaté. 218. pani Pleštinskej, kto je za? Toto si skontrolujeme. Nie, ja teraz nehlasujem. Okay, well, Uzatváram hlasovanie. 19 za 20 proti, takže je to naozaj zamietnuté. 217 pani Hanslik, kto je za? Toto si takisto skontrolujeme, aj toto si skontrolujeme elektronicky. 217, you're voting on. The vote is closed. 18 proti, e, za 20 proti, takže je to tiež zamietnuté. Pani Fortu 219, takisto si to skontrolujeme. Otváram hlasovanie k 219 pani Fortu. 5 za 34 proti. Je to veľmi jasne zamietnuté. 220, kto je za? Kto je proti? Len 5 ľudí za? Takže ešte raz budeme hlasovať. 220, kto je za, kto je proti? Takže je to prijaté. 32, pani Neris, kto je za, proti, zdržalo sa hlasovanie, takisto prijaté. Článok 20 máme kompromisný návrh 9, kto je za, prijatý. Potom prejdeme na 224, pána Švába, kto je za, toto si skontrolujeme. Myslím si, že to bude dosť tesné. 224 Van Schwab. Uzatváram hlasovanie. Takže bohužiaľ je to zamietnuté 20 hlasov za, 20 hlasov proti. ITRE 22. Druhá časť, kto je za? Toto si tiež skontrolujeme. ITRE 22, druhá časť. 19 za, 20 proti, takisto je to zamietnuté. 225 je stiahnutá, i 322 časť 3. Toto si skontrolujeme. Je to zamietnuté, všetci sú proti? Dobre? Takže je to zamietnuté. 226, pani Neris. Kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijaté, myslím. Kompromisný návrh 10. Kto je za? prijaté. Potom prejdeme na 234 pana Bill Newtona Dana. Kto je za, proti, zamietnuté. Článok 22, 235, pani Pleštinská, o tom nebudeme hlasovať. 23, 236, pani Hanslíkovej. kto je za, proti. Toto si skontrolujeme. Devätnásť za, 20 proti, je to zamietnutý. Pozmenujúci návrh. Vy ste boli proti? Je to aj tak zamietnuté. To je proste tá demokracia, na základe ktorej fungujem. Takže článok 24 237. Budeme o tomto elektronicky hlasovať, ale áno, musíme, pretože je to tiež veľmi tesný výsledok 2, 3, 7. Kontrolujeme si to. 237. Funguje to teraz? V poriadku. Takže 14 za, 26 proti. 238 pani Hanšlikovej, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovanie? Jasne zamietnuté. Ďalší bol stiahnutý. 34 pani Neris, kto je za? Proti? Prijatý 230 46 článka, článku 25. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovanie zamietnuté. 35. Pani Neris. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovanie prijatý. 36. Pani Neris. Kto je za? Proti? Takisto prijatý. ITRE 24. Kto je za? Kto je proti? Chcete si to skontrolovať? tak si to skontrolujme. Nie je to celkom jasné. Bude lepšie, keď si to skontrolujeme. Dvadsať za 19 proti, takže to bolo o jeden hlas prevažené a odhlasované. Pani Neris, 37, kto je za, 37, dodatok, kto je, prosím, za, Proti? Skontrolujeme si to. Dvadsať za, 19 proti. 250 pani Bleštinskej, kto je za, proti, kto je. Je to zamietnuté. 38 pani Neris, kto je za, proti. Toto si skontrolujeme? Nie je to celkom jasné. Skontrolujeme si to. In favor, 18 against, so it's 20 za, 18 proti. ITRI 25. Dodatočne, kto je za, proti, zdržal sa hlasovanie, je to prijeté. 251 pani Fortu, kto je za, proti, zdržal sa hlasovanie zamietnutý. 252 pani Pleštinská, kto je za, proti, zamietnutý. Ďalší 254, kto je za, proti, zdržal sa hlasovanie zamietnutý, i 327. Kto je za, proti, zamietnuté, 255, pani Rüle, kto je za, proti, zdržal sa hlasovanie, prijaté, 39, kto je za, proti, skontrolujeme si to. Nie, nemusíme o tom hlasovať. 256 pani Nerisovej, kto je za? Skontrolujeme si to, prosím. 20 za, 19 proti. O jeden hlas to prevážilo. 257. pána Karasa. Kto je za? Je to jasne zamietnuté. Kompromisný návrh 1. Kto je za? Prijatý. Teraz prejdeme na 269. Pani Neris, kto je za? Skontrolujeme si to. 21 za, 18 proti je to prijaté, 42 je stiahnutá. Potom tam máme 271 zo strany pani Rühle, je to oddelené hlasovanie. Okay, part one is withdrawn. Číslo 1 bola stiahnutá, takže vlastne budeme hlasovať len o časti číslo 2, kto je za. Skontrolujeme si to. Druhá časť 271. Okay, so it's quite clear, 26... Takže je to celkom jasné, 26 za, 13 proti. 272, pani Fortu, kto je za? Prijatý. Článok 33, 273, pani Hanzli, kto je za? Skontrolujeme si aj toto. 273, pani Hanzlik. 20 in favor, 20 against. 20 za, 20 proti, je to zamietnuté. 43, pani Neris, kto je za, proti, prijatý. 274, pána Brí, prijatý. 276, pána Švába, kto je za. 276, pána Švába, skontrolujeme si to. 13 za 26 proti, takže to nebolo také tesné. ITRE 31, článku 49, kto je za, proti, zamietnuté. Článok 51 a podmenujúci návrh pani Pleštinsky 277, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania. Skontrolujeme si to. Sedemnásť za 20 proti, je to uh, zamietnuté 278 pani Fortu, kto je za, proti, prijatý. Článok 53, 279, pani Neris, kto je za? Proti, zdržal sa Alazóňa prijatý, 280, pani Henslík, kto je za? Proti, je to prijaté. Návrh pana Karasa 281, zamietnutý, príloha 1. 282 pána Kremersa, myslím si, že je to prijaté. 283 pána Kremersa, kto je za, proti, Takisto prijatý ITRE 32 padá, 284 pana Kremersa, kto je za, proti. Môžeme si toto skontrolovať. 284. 20 za, 20 proti, je to zamietnuté. I 33, kto je za? Proti, zdržal sa hlasovania. Prijaté. Kompromisný návrh 11, kto je za, proti, prijatý. ITRE 36, príloha 2. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania prijaté. 290, pani Pleštinská, pán Šváb, kto je za? Proti? Toto si skontrolujeme. Dvadsať za, 20 proti. 291, znovu si to skontrolujeme. 291. Otváram hlasovanie. 20 za, 19 proti, takže je to jedným hlasom prijaté. Áno, ITRE 37, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa hlasovanie zamietnutý. 45, pani Neris, kto je za? Proti? Je to zamietnuté. Môžeme si to skontrolovať? Myslím, že je to zamietnuté. Ale možno, že tomu tak nebude. 22 za, 18 proti, takže je to prijaté. 46, aj tu si skontrolujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. 25 za, 14 proti, takisto je to prijaté. Vyhlásenie o výkonnosti 292 pána Bill Newtona Dana zamietnutá 293, zamietnutá 47 prijatá. 48. pani Neris, kto je za, proti, prijatá. ITRE 38, kto je za, proti, zdržali sa hlasovania zamietnuté. ITRE 39, kto je za, proti, takisto je zamietnutý tento návrh. Kompromisný návrh 14, pani Neris, kto je za, proti, prijatý. Potom prejdeme na 297 a ITRE 42, takže je to blok ako o bloku, o tom budeme hlasovať, kto je za, proti. Toto si skontrolujeme, skontrolujeme si to. Lepšie neskoro ako nikdy. Dobre? 23 za, 18 proti. Takže pán Kamal, hlasujete? V poriadku? Takže teraz prejdeme na ITRE 1, úvodné ustanovenia. Kto je za, proti, prijaté? Neris, pozmenujúci návrh číslo 1. Kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý, myslím. Skontrolujeme si to, tak si to skontrolujeme, pretože nedvíhate ruky. 19 za, 21 proti, takže je to zamietnuté. 49D, pani Pleštinskej, kto je za, proti, zdržalo sa hlasovanie, zamietnuté je to, myslím. Zamietnuté, 50 pani Neris. Áno, môžete si to skontrolovať. Takže 49 pani Pleštinskej, otváram hlasovanie. 17 za, 24 proti. Je to zamietnuté. Áno, 24 proti. Pani Pleštinská, tie sme boli. Áno, 50 pani Nerisovej, kto je za, proti. Zdržal sa hlasovania zamietnutý. Číslo 2 bolo stiahnuté, 51 pána Kremersa, kto je za, proti, prijatý. 52 pána Harbora, kto je za, proti, prijatý. 53 pána Švába, kto je za, proti, toto si skontrolujeme. 53. Elektronická kontrola. 21 za 20 proti. Takže naozaj myslím si, že EPP e, predsa len zaváži a nejaký rozdiel to spôsobuje. 55 pani Hanzli, kto je za, prijatý, 56 pana Harbora, kto je za, proti, prijatý, 57 pana Švába, stiahnutá, 58 pani Pleštinská, pán Šváb. To je jasne prijaté. Potom prejdeme na sedemnástku. Máme tam tri bloky. Kto je za, proti, takisto je prijatý prvý. 60 bola stiahnutá, 61 pani Hanzlikovej. To som urobila. Áno, to bolo prijaté. Prijali sme ten blok, čiže 60 62 pani Hanzlikovej, lebo 61 odpadáva. Takže toto je zamietnuté, 63 pani Hanzlikovej, kto je za, proti. Toto si skontrolujeme, 63. jeden za 20 proti, takže je to jedným hlasom odhlasované. Peťka, pani Nerisovej, kto je za, proti Prijaté 64, pani Hanslik, kto je za, proti. Toto si skontrolujeme, myslím si, že je to prijaté, skontrolujeme si to 64. Pani Hanslik. 22 za, 20 proti, takže je to prijaté. Úvodné ustanovenie 8 d 67d je to prijaté, Uverné ustanovenie 23, pani Neriza, pán Rulek, kto je za, proti, prijatý. Toto je stiahnuté, 69, pána Harbora prijaté, 11 pani Neris, kto je za, proti, zdržali sa hlasovania prijaté, 70 pána Bria, kto je za, proti, zamietnutý, 12 pani Neris, kto je za, proti, môžeme si toto skontrolovať. 21 za, 20 proti, takže o jeden hlas to bolo odhlasované. 71. Pani Nerys, kto je za, proti, prijatý. 13. bola stiahnutá. 14. Pani Nerisovej, kto je za, proti, prijatý. 73. Pani Pleštinskej, kto je za, proti, prijatý. 74, kto je za, proti, prijatý, 75, 76 aj 3, kto je za, proti, a konečné hlasovanie elektronicky. Všetci hlasovali, prosím. V poriadku. 27 za. Nijaké, nik sa, nik nebol proti a 14, 14 e, sa zdržalo hlasovania, lebo musíme... Nie, ja som za. Dobre, takže 28 za, 13 sa zdržalo hlasovania, 28 hlasov za. Takže samozrejme, že je to zaznačené, ako ste hlasovali. Mohli by ste láskavo ešte pár minút e, zostať? Veľmi rýchlo to preletíme. Pokiaľ ide, môžeme, hádam, blokovým spôsobom hlasovať o absolutóriu za rok 2007. To by, hádam, bolo celkom rozumné. Chcete k tomuto niečo povedať? Môžeme blokovo hlasovať, pretože to nie je kontroverzné. Všetkých 6 paragrafov, kto je za, a konečné hlasovanie, kto je za, jednomyselné takisto. Takže vám veľmi pekne ďakujem. Ďakujem pekne pani predsedničke, Ja by som sa chcela poďakovať našim tlmočníkom za výborný výkon, lebo je skutočne zložité to stíha takéto hlasovanie. Chcem sa poďakovať predovšetkým švedským tlmočníkom. Okay. Samozrejme aj vám, pani predsedníčka. Myslím, že tlmočníci vždy pracujú veľmi dobre, nielen keď tlmočia mňa.